La seduta è ripresa. Eh, budeme pokračovať v rokovaní a eh, konkrétne ideme hlasovať. Prvé hlasovanie, správa pána Panceriho, eh, rámcová dohoda Európska únia, Alžírsko a ich účasť na programoch Európskej únie. Máme menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Nech sa páči, môžete hlasovať. Il voto è chiuso. Konec hlasovania. Návrh bol schválený a gratulujeme pánovi kolegovi Cerimu. Ďalšia správa Izabel Tomas severovýchodný Atlantik, hlbokomorské populácie ryb a rybolov v medzinárodných e, vodách. Návrh zamietnutia pozície rady. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. a teda bolo zametnutá aj pozícia e, rady. Ďalej správa Korbet. Je tu faktická poznámka. Pán Ferreira, nech sa páči. Ďakujem pekne, e, pán predsedajúci. Táto správa má 400 pozmaňovacích e, návrhov a to jasne e, hovorí o tom, e, že je to správa, ktorá nie je veľmi, správa, ktorá nie je veľmi konsenzu.